schön. Einen schönen guten Morgen. Dobré ráno všetkým. Otváram týmto zasadnutie. Najskôr máme oznam. Príslušné lotyšské orgány predložili žiadosť o stiahnutie parlamentnej imunity e, poslanca Ušakova vzhľadom na trestné konanie kvôli konaniu, ktorý je v rozpore s lotišským zákonom a taktiež e, aby sa mohlo voči nemu začať e, skutočne trestné konanie. Podľa príslušného článku rokovacieho poriadku sa táto žiadosť postúpi výboru Júri Európskeho parlamentu ďalej k rozhodnutiam viacerých výrobov o začiatku medzi štvrtálnych rokovaní podľa článku 71 1 pri otvorení schôdze v stredu 11 novembra to bolo oznámené, neprišli k tomu žiadne žiadosti o hlasovanie e, od poslancov alebo politických skupín, ktoré by splňali požiadavky výbory, preto môžu pristúpiť k začiatku rokovaní. Predseda od rady obdržal stanovisko v prvom čítaní vrátanie dôvodov, ktoré sa uvádzajú pri tomto e, stanovisku. Názvy týchto dokumentov sú uvedené v zápisnici tejto zasada, zasa, tohto zasadnutia. Trojmesačná lehota začína od zajtrajška a v rámci tejto lehoty je možné vyjadriť sa k týmto otázkam. Pred otvorením prvého hlasovania dnešného dňa e, chcem podľa článku 59 e, pána Busoj teda dostane slovo vo veci programu EÚ pre zdravie, aby sa to vrátilo do výboru. Táto žiadosť po hlasovaní sa podrobí ehm, verejnému hlasovaniu ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem sa poďakovať všetkým kolegom eh, za ich hlasovanie včera, že hlasovali za moje pozmeňovacie návrhy, ďalej všetci kolegovia, tenevi spravodajcovia a môj koordinátor Peter Líze a jemu ďakujeme. Včerajšie hlasovanie zdôraznilo, že 5,1 miliardy eur v tomto programe nielen poskytne lepšiu ochranu pred budúcimi pandémiami a zdravotnými hrozbami a zlepší odolnosť systému, ale tiež zvýši synergiu a lepšie sa doplňa ďalšie politické oblasti Európskej únie v rámci vytvorenia rezervy pre e, takéto prípady krízy. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, dúfam, že rokovania s radou budú konštruktívne a že sa nám podarí uzavrieť to do konca roka, tak aby tento program sa začal uplatňovať v praxi, aby prinašal výsledky občanom od januára 2021. Preto chcem požiadať, aby sa to vrátilo späť do výboru, aby sa mohli začať medzištátne rokovania podľa pravidla 59,4 v rámci programu EU for Health. Ďakujeme pekne. Teraz prvé hlasovacie kolo dnešného dňa. Dokumenty, o ktorých sa bude hlasovať, sú uverejnené v programe. Hlasovanie prebehne od 9. do 10.15. Bude platiť rovnaké hlasovacie konanie ako v predchádzajúcich prípadoch a hlasovanie všetky hlasovania sú menovité. Týmto označujem prvé hlasovanie za otvorené. Môžete hlasovať do 10.15. Výsledky prvého hlasovacieho kola sa vyhlásia od 12.15. vu, vu mettre sa bouche Le, Non, no, oh no, merde. No. test, test, test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 der präsidentin! meine sehr geehrten damen dámy a páni kolegyne kolegovia Otváram opätovne dnešnú schôdzu. Teraz pristúpime k vyhláseniam výsledkov prvého hlasovania z dnešného dňa. Výsledky sú nasledovné. Je možné tiež si ich prezrieť na stránke parlamentu. Najskôr teda záverečné hlasovania, správa kolegu Busoj, akčný plán Európskej únie v oblasti zdravia, program EU for Health, prijaté. Ďalej správa pana Busoja akčný program Únie v oblasti zdravia, programy EU for Help, návrat späť do výboru prijaté. Ďalej správa pana Morisana a pana Danga, investičný plán pre budúcnosť Európy, uznesenie ako celok bolo odsúhlasené. Ďalej, pozmeňovacie návrhy k správe pána Fernandesa a pani Dina Klee programu Investiu. Prečítam, prečítam pozmeňovacie návrhy. V pôvodnom texte pozmeňovací návrh 1CP prijatý. Pozmeňovací návrh 6 zamietnutý. Pôvodný text e, článok 3 odsek 1 písmeno E prijatý. Pozmeňovací návrh 7 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1CP prijatý. Pozmeňovací návrh 13 bezpredmetný. Pozmeňovací návrh 8 zamietnutý, rovnako aj návrh 18. Pôvodný text článok 5, prvá časť a pôvodný text článku 5, druhá časť prijaté obidva. Ďalej pozmeňovací návrh 19 a 20 zamietnuté. Pôvodný text článok 7 odsek 1 písmeno D, prvá časť aj druhá časť, obe boli prijaté Ďalej, pozmeňovací návrh 1CP, prvá časť a druhá časť, prijaté. Pozmeňovací návrh 1CP, prvá časť a pozmeňovací návrh druhá časť, prijaté. Pozmeňovací návrh 21, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1CP, pardon, Pozmeňovací 21 zamietnutý, pozmeňovací návrh 1 CP prijatý, pozmeňovací návrh 22, 23, 24 a 25. Tieto boli zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14 zamietnutý, pozmeňovací návrh 26 zamietnutý. K článku 7 odsek 8 pozmeňovací návrh 1 CP prijatý Pozmeňovací návrh 27 zamietnutý. Pozmeňovací návrhy 4 a 5 zamietnuté. Pozmeňovací návrh 28, 29 a 30. Tieto boli zamietnuté. Pôvodný text príloha 2 a číslo 13 prijatý. Pozmeňovací návrh 31, 32D, 33D, 4, 34D a 35 tieto boli zamietnuté, rovnako aj pozmeňujúci návrh 36. Ďalej úvodné ustanovenie 3, pozmeňovacie návrhy 1CP prvá časť, 1CP druhá časť, 1CP tretia časť, prijatý. Pozmeňujúci návrh 15, úvodné ustanovenie C a ďalej návrh 2 k úvodnému ustanoveniu 10, tieto boli zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 CP k úvodnému ustanoveniu 10 tieto boli prijaté. K úvodnému ustanoveniu 11 pozmeňujúce návrhy 9, 3 a 16 zamietnuté. Úvodné ustanovenie 13, pozmeňujúci návrh 10 a 17 zamietnuté. Úvodné ustanovenie 24, Pozmeňovací návrh 1CP prvá časť, druhá časť, tretia časť, prijaté. Úvodné ustanovenie 28, pozmeňovacie návrhy 1CP prvá časť a 1CP druhá časť, prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie 30, pozmeňovací návrh 11, zamietnutý. Úvodné ustanovenie 30, návrh 1 CP, prijatý. Úvodné ustanovenie 64, pozmeňujúci návrh 12, zamietnutý. Týmto sa dostávame k pozmeňujúcim návrhom k uzneseniu dopady opatrení COVID-19 na demokraciu, základné práva a princípy právneho štátu. Odsek 3, pozmeňujúci návrh 8, zamietnutý Ocek 4, pozmeňujúci návrh 2, zamietnutý. Po oceku 8, pozmeňujúci návrh 18, prijatý. Po ocek, tá ocek 11, pozmeňujúci návrh 9, zamietnutý. Pôvodný text ocek 11, prvá časť, aj druhá časť, prijaté. Pôvodný text odsek 12, prijatý Pôvodný text, odsek 14, prvá časť, aj druhá časť, prijaté. Ďalej odsek 15, pozmeňujúci návrh 19, prijatý. Pôvodný text k odseku 15, prvá aj druhá časť, tieto boli bezpredmetné, tým pádom odsek 15, návrh 10 bol zamietnutý a taktiež aj návrh 16 bol zamietnutý. Pôvodný text odsek 16 schválený Pôvodný text, článok 17 je týmto pádom bezpredmetný pôvodný text, článok 19, prvá aj druhá časť prijaté. Pôvodný text, článok 20, prvá a druhá časť prijaté. Pozmeňujúci návrhy 11 k odseku 21 a 12 k odseku 22. Tieto boli zamietnuté. Ďalej, pôvodný text Citácia 7 prijaté. Pôvodný text. Citácia 8 prijaté. Pôvodný text. Citácia 9 prijaté. Pôvodný text. Citácia 12 prijaté. Pôvodný text. Citácia 13 prijaté. Pôvodný text. Citácia 14 prijaté. Pôvod, pozmen, pôvodný text. Citácia 15 prijaté Ďalej, citácie k pôvodnému textu číslo 23, 29, 30 a 31 prijaté. Po úvodnom ustanovení B pozmeňujúci návrh 1 zamietnutý. Po úvodnom ustanovení B pozmeňujúci návrh 3 zamietnutý. Úvodné ustanovenie D návrh 13 zamietnutý. Úvod, pôvodný text úvodné ustanovenie F, prvá časť, aj druhá časť prijaté Pozmeňovací návrh 4 k úvodnému ustanoveniu D prijatý. Pardon, T. Pôvodný text T. Prvá časť aj druhá časť. Tieto boli bezpredmetné. Pôvodný text recitácia a úvodné ustanovenie A prvá časť aj druhá časť, tieto boli prijaté. Ďalej, pozmeňujúci návrh 14, Úvodné ustanovenie AB, rovnako návrh aj 5 k tomu istému úvodnému ustanoveniu, teda boli zamietnuté pôvodný text, úvodné ustanovenie AB, prvá časť, aj druhá časť prijaté. Úvodné ustanovenie AB, pozmeňujúci návrh 6, zamietnutý. Pôvodné ustanovenie AC, návrh 15, zamietnutý. Pôvodný text, úvodné ustanovenie AD prvá časť, aj druhá časť prijaté, pôvodný text, úvodné ustanovenie AE prvá časť, aj druhá časť prijaté. Pozňujúci návrh 17 k úvodnému ustanoveniu AF prijatý. Tým pádom pôvodný text AF prvá aj druhá časť, tie sú bezpredmetné. Ďalej po úvodnom ustanovení AE, pardon AI, pozmeňujúci návrh 7, tento bol zamietnutý. Týmto sme e, vyhlásili všetky výsledky prvého dnešného hlasovania. Týmto prerušujem schôdzu do 14. hodiny. A o 14. hodine začneme ďalšie hlasovacie kolo, konkrétne druhé. Ďakujem za pozornosť, dobrú chuť všetkým.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 Takže budeme pokračovať. Ešte než prejdem e, k druhému hlasovaciemu kolu, e, tak by som chcel podľa článku 95 e, odseku 4 dať slovo pánovi Jose Fernando k pánovi Jose Fernandezovi, ktorý by sa chcel vyjadriť k svojmu právu v súvislosti s programom InvestEU v rámci medziinstitučných rokovaní. Nech sa páči. Ďakujem, pán prezident tal como diz, é para pedir e em conformidade com o regulamento. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa rokovacieho poriadku a ako spravodajca pri tejto významnej téme pani Tina Gled je e, spoluspravodajkyňou so mnou. Žiadame, aby táto téma EU Invest sa vrátila späť do výboru pre rozpočet a do výboru EKON, aby sme začali e, medziinstitucionálne rokovania v tejto veci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán spravodajca, pani spravodajkynia, blahoželám vám k výsledkom vašej práce. O tejto požiadavke sa bude hlasovať po hlasovaní o návrhu komisie. Teraz otváram druhé hlasovanie dnešného dňa. Budeme hlasovať o témach, ktoré sú e, naznačené v programe zasadnutia. Toto hlasovanie bude otvorené od 14. hodiny do 15.15. Ako viete, hlasovania prebehnú podľa rovnakých pravidel ako predchádzajúcich prípadoch všetky hlasovania budú menovité. Teda týmto otvárame ešte raz dnešné hlasovanie a môžete hlasovať do 15.15. Výsledky tohto druhého hlasovania sa ohlásia o 17.30. Týmto odročujem schôdzu. Ďakujem za pozornosť. Otváram opäť plenárne zasadnutie. Pristúpime k výsledkom druhého kola hlasovania za dnešný deň, takže výsledky. Najprv správa pána Fernandeša a pani Tinagli. Program Invest EU Návrh komisie v pozmenenom znení bol schválený. Druhá správa Fernández Štinagli k programu InvestEU. Týka sa to spätného postupenia výboru, to bolo takisto schválené a potom návrh uznesenia e, v súvislosti s pandémiou COVID-19 vplyv na demokraciu, základné práva a právny štát. Toto uznesenie bolo takisto v plnom rozsahu prijaté. Zápisnica z tohto plenárneho e, zasadnutia bude predložená na schválenie parlamentu na začiatku ďalšieho plenárneho zasadnutia. Ak nie sú e, výhrady, tak e, postupím príslušným grémiam celú zápisnicu z tohto plenárneho zasadnutia. Týmto prerušujem plenárne zasadnutie. Ďakujeme všetkým službám a útvarom aj všetkým pracovníkom za spoluprácu. Táto situácia nie je pre nikoho ľahká. Želám všetkým príjemný víkend.